The President! Morning, next item on the agenda. Dobré ráno. Ďalší program na našom, na, na, ďalší našom programu je návrh smernice rady, ktorú sa vykonáva rámcová dohoda o prevencii poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a zdravotníckom sektore, uzavretým tá medzi HOSPEM a EPSU. A prvý na zozname rečníkov je pani Lin. Yes, uh... Ďakujem pekne, lebo som sem dobehla. Je dôležité predchádzať uh, poranenie.